Uh, mali sme stretnutie koordinátorov a teraz uh, začneme s prácou nášho výboru. A e, Budeme hovoriť o programe e, občianstva a právach občanov. My sme o tom hovorili, prvý dialog sa konal 4. Mm, decembra a ďalšie rokovania sú naplánované na 19. Eh, februára. Teraz dáme slovo pani spravodajkyni, pani Goncovej. Ďakujem. Ako ste už spomenuli, mali sme dva trialógy a čakáme ešte na jeden trialóg e, vo februári a potom ďalší v marci. E, je tu veľmi konštruktívna atmosféra a rozhodli sme sa, že zmeníme názov. Pre nás to je veľmi dôležité. Máme tu hm, isté e, rozdielne názory ohľadom článkov. Viedli sme dôležitú diskusiu o tom, či použijeme znenie zmluvy alebo znenie charty a teraz sa zamýšľame nad kompromisom či si teda e, zvoliť znenie charty v úvodných ustanoveniach, alebo či využíme znenie zmluvy a dáme znenie charty do zátvoriek. To je dôležité, pretože rada je za to, aby sa použilo znenie e, zmluvy a Európsky parlament si myslí, že naše pozmeňovacie názory, e, návrhy používajú znenie charty. Čiže pracujeme na tejto téme a e, sú tu aj e, tie zmeny a inovácie programov, čiže e, snažíme sa to vyjasniť, nechceme tie veci pomiešať. Ďalšie diskusie prebiehajú o právach spotrebiteľov a musíme sa dohodnúť, pretože je tu niekoľko ľudí, ktorí sa zaoberajú na komisii touto témou, čiže témou spotrebiteľov a chcú si ponechať tento aspekt. Tak, takisto pracujeme e, konzistentne s e, programy justície. Diskutujeme o každom článku, ale ešte sme sa nerozhodli ohľadom kompromisov. Je tu veľká téma, ktorú riešime spoločne. Je to otázka delegovaných a implementovaných aktov a vracia sa to vo všetkých našich e, programov, čiže implementujúcich aktov. E, Myslím si, že zrejme prídeme s, in, s ďalšími spismi, ktoré môžu potom mať problémy v budúcnosti. Takže to je krátky obsah toho, čo robíme. Ďakujem. Chce niekto z vás vysloviť komentáre, pripomienky po tom, čo sme si vypočuli shrnutie od našej spravodajkyne pani Goncovej? Ak nie, tak poďme na ďalší bod zmena a doplnenie nariadenia o prekurzoroch troch. Ehm, spravodajkyňa pani Anna Head. Vypočujeme si krátku prezentáciu tohto návrhu a potom aj výklad komisie od pána Berenta e, z direktoriatu pre podnikanie a potom tu budeme mať e, spravodajcov a tieňových spravodajcov. Takže pani Hernik, pa, mm, takže komisia, e, ďakujem. Ten návrh mm, výboru sa týka pozmenenia, zmeny a doplnenia nariadenia o prekurzoroch drog. Prekurzory drog sú látky, ktoré občas legál, veľ, veľakrát legálne využíva priemysel, ale často sa to zneužíva na výrobu nelegálnych drog. A e, obchod s nimi musí byť monitorovaný podľa toho, ako sa táto látka dá využiť. V roku 2009 sme hodnotili fungovanie súčasného nariadenia a e, vyskytli e, sa, vyskytli sa pokusy zneužiť tieto um, látky, napríklad acetanhydrid, e, to sa využíva na výrobu heroínu. Vypočuli sme si kritiku v niektorých medzinárodných výboroch pre kontrolu narkotík a spomínala sa, spomínala sa tu aj EÚ, dohovor o drogách a prekurzorov. Čiže po tomto hodnotení v roku 2009 e, sme konštatovali, že kontrolný režim aj nariadenie v podstate funguje dobre, ale boli tu isté nedostatky, najmä čo sa týka mm, acetanhydridu. Ehm, bola vypracovaná správa ohľadom tohto, tohto hodnotenia a rada prijala závery, aby komisia navrhla zmenu a doplne tohto nariadenia, aby sa riešili tieto nedostatky. Uh, parlament e, neprijal e, túto správu. Čiže my sme viedli veľmi presné hodnotenie, dopadové hodnotenie, ako by sa táto, na, to mohlo pozmeniť a e, my sme konzultovali všetkých aktérov v tomto priemysle a takisto sme viedli konzultácie s malými a strednými podnikmi Eh, alternatívy boli žiadne zmeny alebo aj silné zmeny nariadenia. A po tejto analýze sme stanovili, že najlepšia alternatíva bude tá, keď zaviedieme eh, povinnosť eh, pre koncových používateľov acetanhydridu, aby boli registrovaní. Uh, Eh, lebo zatiaľ to je tak, že eh, len podniky, eh, ktoré to vo veľkom predávajú na trhu, musí byť registrované, ale nie tí koncoví použiteľia, tie malé a stredné podniky. Čiže tá najväčšia zmena, ktorá sa navrhuje v zmene, je práve táto. A e, čo sa týka požiadavky registrácie koncového spotrebiteľa, e, my navrhujeme ešte to, aby sa vytvorila aj databáza na európskej úrovni, ktorá bude uľahčovať podávanie správ e, reporting a bu, tieto správy budú podávať členské štáty o, o zabaveniach a zabavenie dodávky a táto databáza e, vypracuje zoznam všetkých licencií registrovaných operátorov a koncových užívateľov, e, ktorá a tento zoznam pomôže úradom členských štátov overiť si, e, či niekto používa alebo predáva acetanhydrid a či to robí legitimne. A potom e, časť zmien, to ste si už vypočuli aj v predchádzajúcom bode, e, chceme e, tu použiť implementujúce a delegované akty. No a potom sú tu ešte menšie zmeny, tie už nemusíme teraz komentovať ale e, rád odpoviem na všetky otázky. No a na záver by som chcel spomenúť, že je tu ešte druhý návrh, čo sa týka prekurzorov drog a e, týmto sa zaoberal výbor Intra. A ide tu o, zahraničný obchod s prekurzormi drog. Um, Návrh komisie spadá um, pod direktoriát um, pre danenie a zdanie a cla a e, rada sa s tým bude paralelne zaoberať. Súčasný návrh tohto návrhu nie je priamo prepojený s týmto našim návrhom, ale ja som len chcel spomenúť, že e, budeme sa tým e, zaoberať v časom rámci. Ďakujem. E, teraz, pani Head, ako spravodajkyňa, chcete um, sa vyjadriť k tomuto? Thank you and I... Uh, Ďakujem. A budem hovoriť po švédsky, takže dajte si sluchadla. Ja, jag kommer att hålla mig väldigt kort. Kommissionen har ju redovisat för innehållet. Budem hovoriť veľmi stručne. E, komisia e, vysvetlila obsah návrhu, takže ja nebudem zachádzať do ďalších detailov. Viete, že už máme ustanovenia európskej legislatíve o obchode, ktorý sa týka prekurzorov a toto všetko funguje dobre a zakladá sa to na dohovore eh, OSN. Eh, toto tu sa tý, tu, vlastne tieto zmeny sa týkajú technických zmien a, a eh, toto nariadenie je prispôsobené tak, aby sme využili ustanovenia Lisabonskej zmluvy. A vytvárame novú kategóriu prekurzorov um, acetanhydridov, a toto je dôležité pre tých, ktorí vyrábajú heroín. A ako už povedala komisia, je dôležité, aby sa to nedostalo do nesprávnych rúk, lebo um, Mm, hydrid e, môžu využiť tí, ktorí e, vyrábajú heroin. Čiže ja si myslím, že toto celé je vhodné, ale e, určite o tom budeme diskutovať v následujúcom stretnutí trialogu. Komisia hovorila o niektorých detailoch a ja sa nad tým zamyslím v, novej, v mojej správe. Je tu sa vytvorila nová európska databáza a ide o to, aby sme mali prístup do tejto databázy a ide aj o to, aby sme vytvorili väčšiu ochranu obsahov. Takže toto je úloha, ktorú treba zrealizovať. Členské štáty musia e, bojovať proti tomu, aby proti zneužívaniu prekurzorov ktoré potom vedú k výrobe nelegálnych drog. E, podniky by mali byť dotknuté týmto nariadením a komisia hovorí o tom, že mikropodniky nemusia byť registrované. Ja by som chcela povedať, že e, budem riešiť túto tému spolu s komisiou a takisto aj s tieňovými spravodajcami a inými kolegami. Takže naozaj si veľmi rada vypočujem, čo povedia tieňoví spravodajcovia. Teraz dajme slovo tieňovým spravodajcom, pán Birken. Ďakujem, pani predsednička. Najprv chcem eh, skonštatovať, že žiaľ eh, je taká situácia, že protidragová politika sa stále viac dostáva mimo pozornosti politiky EÚ. Myslím si, že tento návrh, e, túto diskusiu, ktorú teraz vedieme, so zmenami v súvislosti s e, označovania prekursorov, opäť prináša krok k tým smerom, aby sme e, zosilnili zameranie sa politiky EÚ na protidrogovú politiku a spotreba drog sa e, neznižila, ale sa len mení a ak, e, tak e, aj narastá. A preto je nutné, aby sa výskum a stratégie z času na čas obzreli a prispôsobili na nové okolnosti. A v tejto súvislosti je návrh zmeny presne myslený za týmto účelom a ja e, podporujem návrh e, komisie aj spravodajkyni a to, aby e, tento anhydrid bol presne posudzovaný ako prekurzor a teraz je to aj pre spotrebiteľa ten problém diskrepancia nezhody, pretože my nemôžeme sa zamrieť na tých výrobcov, keď nevieme koľko nakoniec na ceste od výrobcov k spotrebiteľom e, sa stratí a e, práve e, táto medzera má byť vyriešená a zavretá tým, že bude mať dodávateľ povinnosť toto označovať a ohlasovať, koľko od neho odberateľ mm, odobral. A vieme, že v legálnej oblasti to tiež sa používa napríklad naše displej na počítači, tiež potrebujú tieto prekurzory, ale tieto prekurzory, alebo tento prekurzor je tiež nutný na výrobu heroínu. A aby sa obmedzila spotreba heroínu a drogová trestná činnosť e, v tejto oblasti, aby sme s ňou bojovali. Je nutné, aby sme robili aj tento druhý krok a aby sme e, urobili e, označovania pre koncových spotrebiteľov a ja preto podporujem aj to, že sa registrácia ostatných orgánov zmení a aby sme zriadili databázu pre drogové prekurzovy. A keď si pozrieme možnosti, e, ktoré Európska komisia uvádza, tak sa mi zdá, že tá možnosť 5 je veľmi praktická, kde sa tiež uvádzajú aj um, účty nákladov a použitia a ich význam a účel a preto navrhujem, aby sme si zvolili možnosť 5, keď je to najpraktickejšie riešenie pre tých postihnutých eh, a keď to naozaj umožňuje účinnú kontrolu. Ďakujem spravodajkyni a plne podporujem aj návrhy zo strany komisie. Vielen Dank, Frau Keller. Ďakujem, pani Keller. Thank you very much. Um, thanks also to the rapporteur. Um, I have a couple of questions still. Ďakujem pekne aj spravodajky, nemám ešte stále pár otázok komisii k tomuto návrhu. Chcem hlavne sa opýtať, ako hodnotíte primeranosť eh, alebo proporčnosť celého návrhu ako pán Pirka spomnul, sú tu ďalšie spoločnosti a ľudia, ktorí používajú e, tieto e, látky na zákonné účely a je veľa účelov, na ktoré sa to používa. Heroin je iba jedna malá časť toho, takže chcem sa pýtať, či viete, že koľko spoločností bude toto registráciou a licencovaním postihnuté a či to tiež spôsobí oneskorenia pre tie spoločnosti, lebo keď to chce registrovať, niekto to musí schváliť, tú registráciu tak to môže viesť k oneskoreniu. A ďalej, chcem tiež vedieť, či ste zhodnotili, aké dopady má tento návrh pre užívateľov heroínu, pretože jeden veľký z problémov s heroínom je, že výrobcovia to tiež miešajú s veľmi škodlivými látkami a to tiež je problém pre užívateľ heroínu, že je kontaminovaný jedom. Takže chcem sa pýtať, či e, máte aj hodnotenie tejto situácie a ďalej vo vašom návrhu ste spomenuli, že e, suma tejto látky, e, alebo množstvo tejto látky, ktoré bolo skonfiškované, sa znížilo od roku 2008, ale nepovedali ste, že prečo a tiež ste nepovedali, že o koľko sa to znížilo. Tiež EDS e, uvedla na stanovisko, že k tomuto návrhu, kde majú veľa pripomienok, e, predložili veľa pripomienok, tak chcem sa opýtať, že či viete, aká je vaša reakcia na vaše tieto pripomienky a že to má byť e, viac špecifikované, že aké údaje sú potrebné a nemá to byť otvorený e, zoznam údajov, aby sa vylúčil e, vyhľadávanie týchto údajov a tiež ste uvedli, že nie je jasné, čo to znamená, keď e, kompetencia a bezúhodnosť toho živateľa má byť preverená. Teda ako hodnotíte kompetenciu želateľa. Teda veľa otázok tu mám. Možno by sme mohli dostať zoznam odvetví, v ktorých sa táto látka používa. Bolo by veľmi dôležité informovať o našich eh, rozhodnutiach a názoroch eh, o tejto veci. Znie vystúpenie bez mikrofónu. Sorry, the mic. The commission would like to react and then we... Komisia zareaguje a potom dáme slovo spravodajkyni na záverečnú poznámku. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcela, chcel by som poďakovať pani Het a pán, pánu Birkenovi za ich vo všeobecnosti veľmi pozitívnu reakciu na tento návrh a na podporu, ktorú vyjadrili mnohým opatreniam, ktoré navrhujeme. Ku konkrétnym otázkam pani Keller, áno, venovali sme čas a úsilie skúmaniu proporcionality a zvažovaniu efektívnosti eh, skúmaných alternatív pri zabraňovanie diverzií a skúmanie nákladov, ktoré vytvoria pre firmy. Zisti, nájdete mnohé takéto informácie v hodnotení dopadu, aj odpoveď na konkrétnu otázku o počte, o číslach, ktoré sme odhadli, na konci ide vždy len odhad, vždy to je len odhad, až 2500 firiem VU e môže ovplyvniť nová povinnosť registrovania treba držať na zreteli, že toto je iba jednorazová záležitosť. Raz sa zaregistrujú a netreba to každý rok e, opakovať ani v pravidelných intervaloch, jedine, že by členský štát považoval za vhodné overiť si v istých e, intervaloch e, to, či je registrovanie stále platné. Používanie heroínu je citlivá otázka, Všetci si e, musíme uvedomiť fakt, že dodávka heroínu prichádza z vonka EÚ, hlavne z Afganistanu a ak by sme dokázali zabrániť prístupu heroínu z Afganistanu, respektíve acet anhydridu, tak by profitovali z tohoto India, Čína, Irán a ďalší, ktorí by Eh, odobrali tento acetán hydrid. Všetko, čo môžeme urobiť tu v EÚ, vyhnúť sa tomu, aby prekurzor odtiaľ to putoval do Afganistanu. Keď bude zníženie eh, dodávky, Dúfame, že sa zníži aj užívanie heroínu. V to síce dúfame, ale nevieme, nakoľko budeme úspešní. To závisí od toho, nakoľko krajiny aplikujú svoje vlastné opatrenia. Dúfame aj v to, že dodatočné opatrenia, ktoré príjme EÚ, budú viesť k dodatočným opatreniam v ďalších krajinách, ktoré sú potenciálnymi dodávateľmi. US napríklad má takúto dohodu s Čínou o bránení šírenia šíreniu prekurzorov aj s inými krajinami. Áno, e, množstvo zabavených a zastavených dodávok sa zvýšilo za ostatné roky. Máte tu čísla aj v hodnotení dopadu. Konkrétne sú v roku 2009 to sa znížilo na iba 33 tón a o rok na to to kleslo ešte viac Takže je to naozaj významné zníženie. Dôvodom tohto zníženia podľa nás je to, že sme naozaj intenzívne spolupracovali s členskými štátmi a s firmami na lepšom uvádzaní tejto právnej normy do praxe. V roku 2008 bolo významné zvýšenie tohto prekurzora a to preto, že spolupráca e, medzi jednotlivými aktérmi nebola taká dobrá, ako mala byť a firmy neboli až tak citlivo nastavené voči detekovaniu e, pokusov na, o nelegálne transakcie tohto prekurz, prekurzora. Opatrenie, ktoré sme nastavili, pomohlo v citlivovaní týchto firiem a niektoré členské štáty sa rozhodli zapojiť do ušej súčinnosti a iné konajú skôr izolovanejšie. Dostali sme minulý piatok aj stanovisko ďalšieho aktéra a po rýchlom preskúmaní sa zdá, že nebudeme mať problémy s prevzatím a zapracovaním mnohých poznámok. Spravodajkyňa spomenula, že tiež bude venovať pozornosť tomuto dokumentu a spolu s parlamentom budeme sa snažiť integrovať všetky tieto stanoviska. Mnohé poznámky sa týkajú aj toho, čo sa deje v členských štátoch. Rada, ktorá dostala toto stanovisko, samozrejme bude venovať mimoriadnú pozornosť týmto bodom. A niekoľko bodov sa takisto týka nariadenia o, o externom obchodovaní. V DG Taxed sme už navrhli že by tiež mohli vyhodnotiť niektoré body, ktoré e, sú v dokumente EPS. Poznám EDPS, prepačte. E, kritéria na odmietnutie, ktoré sú v dokumente EDPS, znenie je naozaj takmer identické. V podstate sme okopírovali to znenie, ktoré už odsúhlasil aj parlament. Ide tu o odmietnutie licencie, odmietnutie registrácie. A ak by to podľa vás malo byť ešte lepšie sformulované, jasnejšie sformulované, tak to prepracujeme. aby sme zabezpečili, že bude toto nariadenie v súlade s nariadením o ochrane údajov. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Predsedajúci, eh, vážený pán Keller, máte poznámku? Vážená pani Keller, Stručne prosím. Keďže hovoríme o číslach, spomenuli ste v roku 2009 33 tón, hovorí pani Keller. Mohli by ste nám povedať to v percentách, o koľko to kreslo, kleslo v porovnaní s celkovým obchodovaním s týmto prekurzorom? Naozaj je to veľmi málo. Skutočné obchodovanie už teraz kleslo na veľmi nízke čísla. Globálna produkcia je asi milión tón acet anhydridu a v EÚ, neviem to na spameť, ale mne sa zdá, že asi polovica sa týka EÚ, ale čísla máte v hodnotení dopadu. A väčšina toho, čo sa produkuje, sa, produkuje sa, sa okamžite spotrebuje vo firmách. To znamená, že tento, túto látku transformujú okamžite na inú látku a iba malý podiel sa, z toho sa predáva medzi firmami a ešte menší podiel z tohto podielu je napokon použitý nelegálnym spôsobom. Keby všetok heroin, ktorý pochádza z Afganistánu, sa využil, tak by to bolo asi 380 alebo 400 tón. A predstavte si ten milión, čo som predtým povedal. Naozaj sa pokúšame odkontrolovať iba zlomok celkovej výroby acet anhydridu. Ale ako som už povedal, firmy, ktorí s touto látkou pracujú, sa naozaj e, zapracujú túto látku a zmenia ju na inú látku a až malá časť odchádza ďalej do reťazca. Predsedajúci dáva slovo ďalšej rečničke, a to spravodajkyni. Budem hovoriť po švedsky, hovorí spravodajkynia. Ďakujem komisii, ďakujem tieňovému spravodajcovi za poznámky, ktoré tu odzneli. Mm, otázky pani Keller naozaj boli k veci. Mm, aj odpoveď zo strany komisie bola užitočná. Ja veľmi rýchlo prídem s návrhom textu, aby sme s ním mohli pracovať. E, lehotu myslím, že do niekoľko týždňov by som chcela predložiť tento text, ak mi tieňoví spravodajcovia chcú s tým pomôcť a zapracovať niektoré veci, skontaktujte sa so mnou čo najskôr, prosím. Chceme, aby pozmeňujúce návrhy prišli do konca februára a aby sa hlasovalo tejto veci vo výbore Líbe niekedy koncom apríla. Takto vyzerá časový harmonogram. Ale ako som povedala, ja sa pokúsim vypracovať správu čo najrychlejšie tak, aby tieňoví spravodajcovia mali šancu zapracovať niečo do návrhu. Prosím sa, skontaktujte so mnou čo najrychlejšie. Ďakujeme, pani Het. Toľko k bodu 10. Zmena a doplnenie nariadenia o prekurzoroch drog. A teraz môžeme prejsť ďalej k bodu číslo 11. Máme aj čas. Je to predloženie výročnej správy Európskej komisie pre efektívnosť súdnictva CPI. Táto eh, komisia je vytvorená v rámci Rady Európy a týka sa európskych justičných systémov. E, budeme tu mať prezentáciu. Je to pán Jean Paul, ktorý je predseda organizácie CPI. Je to vlastne pracovná skupina. Nech sa páči. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujeme, že pán Jean-Paul Jean prišiel e, do nášho výboru. E, vítam aj pani Decour, ktorú takisto vítame. A mm, tá nás bude informovať o činnosti e, výboru, oh, pardon, Rady Európy a jeho výboru pre fungovanie justície. Táto správa sa vypracúva každé dva roky a um, hovorí o súdnom, o justičnom systéme um, všetkých krajín, ktoré patria do Rady Európy. Uh, táto správa, ktorá bola vydaná v septembru 2012, spomína 4, pardon, 46 krajín a patria tam aj krajiny EÚ samozrejme. Čiže my dáme slovo predsedovi SEPEŽu, Európskej komisie pre efektívnosť súdnictva, pánovi Jean Paulovi Žánovi a potom otvorím, dám slovo ostatným pre diskusii. Eh, dobrý deň, som generálnym advokátom na kasačnom eh, súde vo Francúzsku a takisto som predseda výboru, ktorý pripravuje túto správu a ja potom eh, dám slovo um, pani Dukurovej, ktorá zastupuje Radu Európy, ale ja som nezávislý expert. Pani Dukur, uh, dobrý deň. Uh, som rada, že naša delegácia Rady Európy mohla prísť sem do výboru LIBE. Niekoľko um, slov uh, na úvod. Mm, na, na, na úvod by som vám poskytla niekoľko informácií o Európskej komisii pre efektívnosť súdnictva vytvorenej v rámci Rady Európy. A my e, tu nie sme prvýkrát. Tu v tomto výbore už niekoľkokrát sme prezentovali výsledky našej práce. My sme prišli e, sem do tohto výboru, keď sme začali so svojou prácou, myslím si, že to bolo pred 6 rokmi. A ďakujem, že ste nás dnes pozvali. Čiže Európska komisia pre efektívnosť súdnictva, SEPEŽ, mm, bola vytvorená v roku 2000, takže oslabila svoje 12. narodeniny a e, založili ju ministri spravodlivosti, e, aby sa predkladali e, použiteľné a e, efektívne riešenia pre štáty, ktoré sú členmi Rady Európy. Naša komisia je tu preto, aby sa aplikovali nástroje Rady Európy e, v justície, v justícii a aby sa aplikovali normy Rady Európy. Mm, potom sa vďaka týmto nástrojom overujem, či e, súdy a justičné orgány zohľadňujú potreby občanov a mm, takisto išlo o to, aby e, členské štáty mali možnosť e, odvolania sa a sťažnosti. Uh, je jedineč, jediným orgánom pre všetky európske krajiny a hodnotí efektívnosť justičného systému, navrhuje konkrétne opatrenia, aby sa zlepšila verejná služba v prospech občanov. Čiže na to, aby SEPEŽ e, mohol vykonávať tieto úlohy, každý rok e, vypracúva hodnotenia justičných systémov v Európe. Hodnotí, ako každodenne fungujú e, súdy a justičné orgány v EÚ. Ide o to, aby sme vytvorili istý obraz, istú momentku európskeho justičného systému. Sú tam tabulky, komentáre. To všetko pomáha napomáha pochopeniu, ako funguje justičný systém a zdôrazňujeme e, základné tendencie v justičnom systéme. Najmä však identifikujeme problémy, preto aby sme ich vyriešili, preto aby sme zlepšili efektívnosť a spravodlivosť mm, verejného justičného systému. Cieľom tohto hodnotenia je aj to, aby toto hodnotenie bolo pevným nástrojom, solidným nástrojom na hodnotenie, eh, na posilňovanie vzájomnej eh, dôvery medzi tými, ktorí pracujú v justícii. No a takisto chceme definovať základné údaje, ktoré sú um, pravidelne zozbieravané a ktoré sú hodnotené v, v členských štátoch. Ide o to, aby sme vytipovali spoločné ukazovatele kvality a efektívnosti fungovania justície. A takisto, aby sme zdôraznili organizačné reformy, prax, inovácie, vďaka ktorým sa zlepšuje justičná služba. Cieľ e, tohto hodnotenia nie je ten, že by sme chceli vytvárať e, nejakú klasifikáciu najlepší justičný systém v Európe. Nebolo by to vhodné. Toto hodnotenie umožňuje len to, že sa môžu porovnávať členské štáty, ktoré sa dajú porovnať. Čiže ako vyzerá ten proces? Správa sa zakladá na vedecky potvrdenom procese zbierania dát a analýzy dát. Zbieranie dát e, spočíva na informáciách, ktoré, dostali člen, na, ktoré dostávame od členských štátov um, na základe formuláru, ktorý každé dva, rok, každé dva roky dostáva Ministerstvo spravodlivosti daného členského štátu. E, teraz máme databázu, ktorá obsahuje viac ako 3 milióny vstupov. Eh, potom sme vypracovali správu. Tá obsahuje porovnávaciu tabuľku a analýzu. A eh, táto správa je prijatá na plenárnom zasadnutí CP našej komisie. Eh, správa sa týka 46 členských štátov, všetky člen, členské štáty Rady Európy, okrem Lichtensteinska. A v roku 2012 táto správa bola oficiálne predstavená Rade ministrov spravodlivosti Európskej Rady Európy, pardon, Rady Európy. Teraz dám slovo pánovi e, Žánovi Polovi Žánovi, ktorý sprevádza našu prácu už od začiatku a vďaka nemu táto správa existuje. Vďaka nemu sa v každom období vylepšuje a budem vám hovoriť o niektorých tendenciách, ktoré existujú v justičných systémoch v Európe. Ďakujem. Ja sa vám pokúsim teraz predstaviť e, také hlavné smerovania. Videli ste, že táto správa má 450 strán, obsahuje viac ako 3 milióny e, vstupov, položiek. Čiže ja sa vám pokúsim predstaviť niektoré dôležité body. 46 e, štátov predstavuje 800 miliónov obyvateľov, teda okrem Lichtensteinska, ktoré sa nezúčastnilo na tomto hodnotení. Táto správa obsahuje mnoho informácií. Má veľmi dôležitý dopad napríklad Napríklad e, periodikum Le Monde vo Francúzsku e, venoval e, dve strany tomu, ktoré body zaujímali ministrov financí a justície. Išlo tam o rozpočet pre justíciu, prokurátory, napríklad riešenie sporov, rozvodových sporov, miesto používateľov a občanov justície, Um, počet sudcov na obyvateľa. Čiže to sú všetky základné údaje justičného systému, ktoré sa nachádzajú v našej správe a my sa vždy pokúšame zlepšovať fungovanie našej správy. A sú tam také dve hlavné osy kvalita justície, efektívnosť justície. justície. My e, sa nezaujímame len o tie obdobia, v ktorých sú riešené jednotlivé záležitosti, ale aj o náklady, napríklad personál, informatika a takisto aj e, na výsledky. Čiže hlavné tendencie toto je už piata správa a štvrtá správa, kde používame rovnakú metodiku. Máme tu údaje o financovaní justičnej oblasti, prístup k justícii, e, ďalej e, používateľia alebo tí, ktorí sa obracajú na súdy, mediácia, e, sudcovia, prostriedky, prokurátori, ďalej školenie sudcov, štatút sudcov, ich platy. To všetko Eh, je integrovaný v hodnotení jednotlivých krajín a vďaka tomu možno tú ktorú krajinu porovnať s ostatnými. A možno vás bude zaujímať aj to, že Rada Európy sa zamýšľa nad tým, že teraz vlastne máme správu, ktorá sa týka 46 členských štátov Rady Európy, na ktoré sa aplikuje dohovor o ľudských právach. A vlastne poprvýkrát predstavujem niekoľko úryvkov, e, ktoré sa týkajú 27 člen- členských štátov EÚ. Čiže prvýkrát predstavujem tieto výsledky a potom aj v prípade niektorých kandidátskych krajín sme tam doplnili nejaké detaily, aby bolo vidno, v akom stave sa ich justícia nachádza. Čiže my vlastne e, odvádzame túto prácu s pani Žiri. to je tiež zástupkynia Rady Európy. Vlastne Rada Európy e, ma poprosila, aby som e, s nimi spolupracoval. Takže najprv by som spomenul jednu hlavnú tendenciu, alebo teda hlavný pohyb, ktorá sa odrkadľuje počas tých všetkých celých 8 rokov, keď robíme hodnotenie. E, všetky členské štáty majú systém e, právnej pomoci. V justícii pred 8 rokmi to tak nebolo. Teraz sa rešpektuje e, dohovor o ľudských právach a vlastne každý, kto je obvinený alebo obžalovaný, má právo na advokáta, na obhajcu ex ofo a predtým to tak nebolo. Je to zadarmo. E, ďalej zvýšil sa počet advokátov, počet obhajcov a najmä to platí pre e, východné krajiny EÚ. Takže myslíme si, že rozvoj e, toho inštitútu právnej pomoci nám dokazuje, že právny štát sa rozvíja. Toto je pre nás základné. Pani Ducour to už povedala, že v rámci tých 27 alebo 46 krajín neporovnáme, neporovnávame krajiny, ktoré nie sú porovnateľné. Napríklad neporovnáme Rusko a Monako. To sa e, zo, e, z pohľadu obyvateľstva nedá vôbec urobiť. My nemôžeme porovnávať Albánsko, veľmi chudobnú krajinu, e, ako je Albánsko napríklad s Nemeckom. Takže my sa snažíme vytvárať porovnateľné krajiny. A um, my sme sa snažili toto rozdeliť v rámci EÚ na krajiny eurozóny a na krajiny, ktoré do nej nepatria. Napríklad uh, krajiny, v ktorých uh, platí common law, napríklad uh, Veľká Británia nemôže byť porovnateľná s Francúzskom a Nemeckom, čo sa týka počtu sudcov, pretože tam existujú profesionálni sudcovia a nemôžeme to porovnávať, pretože 80 vecí v, v krajinách Komolo, ako je Veľká Británia, sa posudzuje zo strany tých magistrate courts, tých neprofesionálnych sudcov. Čiže tu sú rozdiely. Napríklad my porovnávame krajiny, ktoré zodpovedajú um, počtu populácií a, alebo um, v pomere bohatstva na hlavu, teda na obyvateľa Mm, takže obyvateľstvo, HDP na obyvateľa a ehm, hrubá mzda, priemerná hrubá mzda. Čiže sú tam metodické prvky, ale už máme tieto údaje ohľadom 27 krajín EÚ. A potom sú tu ďalšie krajiny, ktoré sme porovnávali, napríklad Chorvátsko plus kandidátske krajiny a Turecko, pretože si myslím, že je to zaujímavé zamyslieť sa, ako bude vyzerať budúcnosť. Čiže my môžeme porovnať tieto krajiny, kde je hm, istá blízko, čo sa týka HDP. Keď si pozriete Nemecko a Francúzsko, sú, čo sa týka obyvateľov, podobné, aj čo sa týka HDP. Čiže ten prvý bod, o ktorom som hovoril na základe databázy, je úroveň um, HDP a investície do justície. Ako to vyzerá? Pozrite si túto tabuľku, ktorú máme v rámci uh, Rady Európy a tu máme 46 uh, členských štátov Rady Európy. Toto je tabuľka, ktorá na 100 tisíc e, obyvateľov ukazuje, e, aké sú investície do, do justície. Napríklad Portugalsko 64, Taliansko 65. E, čiže toto sú hodnotenia, ale zdá sa, že e, to nevie, sa nedá zmerať, tu nedá zmerať ďalší prvok, keď hovoríme o rozpočte do, mm, justi- pre e, justíciu, o čom vlastne hovoríme. Myslím si, že tento bod si treba vyjasniť, pretože ho možno rôzne interpretovať. Keď hovoríme o rozpočte pre justíciu a hovoríme o efektívnosti, tak hovoríme o rozpočte súdov, ďalej prokuratúry a um, legálnej pomoci alebo právnej pomoci. A vidíte, e, že tieto tri stĺpčeky vytvárajú celkový rozpočet, rozpočet justičných orgánov alebo justičných služieb. A najevidentnejším príkladom vo Francúzsku je, že rozpočet na väzenia je v rozpočte pre e, justíciu. A my vidíme, že rozpočet e, na väzenie v iných krajinách nie je e, začlenené do výdajov na justíciu. Čiže my sme sem zaradili súdy, e, právnu pomoc a prokuratúry a potom môžeme vidieť, ako efektívna je justícia investície, keď to prepočítame na občanov. Čiže tu vidíme, aký je rozpočet tých justičných služieb a potom uvidíme, aká je efektívnosť systému, um, informácia sudcov, prokurátori a tak ďalej. Vlastne to sú veci, ktorými sa budeme zaoberať. A je dôležité mať všetky tieto informácie, vidíte e, tieto údaje ale možno vám o niekoľko mesiacov budem prezentovať e, podrobné údaje. Čiže toto je prvá tabulka, ktorá je podľa nás zaujímavá. V rámci EÚ sú tu dve tabuľky a tu robíme rozdiel medzi e, investovaným rozpočtom a toto vás bude zaujímať. E, čiže krajiny eurozóny a krajiny, ktoré sú mimo eurozóny. Pripomínam, že to sú údaje z roku 2009, pardon, 10. Používa sa kurz e, z, januára 2011, čiže tam môže byť, e, tam môže byť istá variabilnosť, lebo zloty e, tam dosť bol v volatilnom kurze. Takže vidíte tam Nemecko, Holandsko, Španielsko, eh, Španielsko eh, to 93 eur, Francúzsko 70,5. Eh, A ten rozdiel je vyšší v krajinách, ktoré sú nakreslené modrou. Pretože keď že nie sú napojené na euro, tak tá variabilita meny je väčšia. Ale toto nám dáva, ukazuje tie hlavné sumy, ktoré sú investované. A teraz eh, ozajstné investície do justície. Čiže eh, keď to porovnáme, investície v eur s porovnaním s HDP. Napríklad Portugalsko má HDP oveľa nižšie ako Francúzsko a keďže tam vkladá rovnakú sumu ako Francúzsko, e, vykonáva ešte väčšiu, väčšie úsilie ako Francúzsko, lebo investuje viac. Ale Nemecko investuje takisto ako Francúzsko, HDP je e, viac menej podobné, ale e, Nemecko investuje 100 eur, kdežto Francúzsko investuje 60 eur. Čiže Nemecko investuje viac do justície. Na Francúzsko investuje menej ako Taliansko, Rakúsko a to proporčne e, k svojmu HDP. Toto je veľmi dôležitý e, argument. Nebudem vám detálne predstavovať tieto údaje. No, keď sa pozriete na tú žltú kolónku, to sú vlastne platy. Čiže e, toto sú platy, nemusíte pozerať na všetko, pozerať sa iba na tú svoju krajinu. Tu je časť e, napríklad vyhradená na informatiku, či na informačné technológie, ďalej budovy, školenie sudcov. No a potom tu máme aj platy. Napríklad plat sudcov to malo veľmi dôležitý dopad, pretože niektoré krajiny na základe týchto údajov, napríklad Azerbajdžan, na základe týchto údajov zvýšil platy sudcov a niektoré krajiny v kríze znížili e, platy sudcov, napríklad Portugalsko. E, čiže keď chceli e, zredukovať zamestnancov v štátnej správe, tak vlastne sa oprali o tieto údaje. Vidíte, ako, ako aký dopad majú tieto údaje. Čiže my tam máme údaje v platu v čistom, platu v hrubom a potom tam máme aj pomer k priemernému hrubému platu v danej krajine. Aby ste videli, že napríklad v niektorých krajinách súcovia zarábajú 4 krát viac ako je priemerný plat. A napríklad v Španielsku tu je o, tabulka a v niektorých krajinách vidíte, toto sú krajiny EÚ. V niektorých krajinách majú sudcovia e, oveľa vyšší plat ako priemerný plat, napríklad vyšší plat o 3 až 4 krát, o 4 až 5 krát, napríklad e, sudcovia Napríklad sudcovia eh, Veľkej Británie eh, na najvyššom súde majú veľmi vysoký plat. No a potom toto bude zaujímať komisiu, radu aj um, parlament. Ako uh, sa rozdeľuje tento rozpočet na zlepšenie fungovania? Um, aká je časť rozpočtu, ktorá sa venuje informatizácii eh, justičných orgánov. Napríklad to, eh, toto porovnávame medzi jednotlivými krajinami. Sú tu analýzy o, eh, o tom, ako sa investuje do informačných technológií, podľa toho, koľko e, počítačov je na súdoch, aké technológie sa tam používajú. No a e, my potom určite e, doručíme ďalšie informácie o týchto témach. No a táto tabuľka sa často pokladá za veľmi e, citlivú. Keď porovnáme justíciu v krajinách, tak čím viac krajina je vyššia v tomto grafe, tak tým je bohatšia. Vidíte, že tam je Luxemburg, Monako a potom Švajčiarsko a tým, čím viac sa nachádza krajina vpravo, tým viac investuje do svojho justičného systému. Takže môžem to zmerať. Non, ça fait rien. Si, euh, lorsque nous avons un groupe de pays qui, qui sont au milieu, ces pays. Že pozrite sa na tie krajiny, ktoré sú tam v strede. O Holandsko, Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Francúzsko. Mm, tam je HDP viac menej rovnaké. A tým, e, čím viac sú krajiny vpravo, e, tým viac investujú. A tá krajina, ktorá má rovnakú úroveň HDP, napríklad ako Nemecko, Švédsko, Belgicko, Rakúsko, Fínsko, Francúzsko, mm, tak tam sa vypracúva hierarchia medzi porovnateľnými krajinami. Čiže my porovnávame len tie krajiny, ktoré sú porovnateľné. Čiže prístup k justícii. Mm, tam máme prioritu. Viete, to je tendencia, ktorá nás naozaj veľmi e, zaujíma. Nám, nás veľmi zaujíma prístup k dostupnosť justície a vidíme, e, a že toto sú sumy, ktoré investujú jednotlivé štáty do právnej pomoci. Vidíme, že najviac e, do toho investujú anglofónne krajiny, e, Veľká Británia, Severné Írsko, a teda Írsko, um, ale v eur, takže treba si to potom porovnať s HDP. A toto sú vlastne krajiny Európskej únie a táto tabulka ukazuje, ak, aký rozpočet e, tieto krajiny venujú právnej pomoci a krajiny, ktoré investujú viac, to je Severné Írsko, e, Anglicko, Holandsko, Švédsko, Írsko, e, Dánsko, Island, Belgicko, Francúzsko 5,6, Čiže toto napríklad Rakúsko 2,2. No a je zaujímavé pozrieť sa teraz e, na to nielen ako rozdeľujú, rozdeľujú tento rozpočet v červenom slobčeku máte počet riešených konaní alebo vecí a potom e, to šedé číslo je priemerný náklad na vec. Pretože ak krajina e, investuje veľa e, do právnej pomoci, tak či tým platí aj advokátov, ako napríklad Veľká Británia, alebo či riešia veľa vecí, ale platia málo advokátov. Napríklad je tam veľa občianských vecí. Um, to je, vo Francúzsku je taký systém, že eh, ľudia, ľudia využívajú um, túto pomoc darma a máte krajiny, kde advokáti sú dobre platení a eh, riešia, riešia tam veľa konaní a vieme, že toto je súčasťou reforiem, ktoré sa diskutujú v Holandsku, kde mnoho osôb pristupuje do justície prostredníctvom právnej pomoci. Čiže toto je príklad, ktorý som vám chcel ukázať. Ďalší aspekt je finančný aspekt. Toto sú príjmy justície. Či treba teda platiť um, dane, okrem toho, že si zaplatíte advokáta a až do roku 2010 boli len dva štáty zo so 46, kde vlastne justícia bola zdarma. To bola vo Francúzsku a v Luxembursku a teraz zostáva iba Luxembursko, kde prístup mm, k justícii je zdarma, je bezplatný. No a potom sú tam isté náklady Srbsko, Rakúsko, keď to vlastne porovnáme s príjmami justície, pretože uh, porovnáme to aj s e, investíciami. A teraz by som vám chcel ukázať príklady toho, čo môžeme urobiť. Napríklad počet sudcov na obyvateľa. A teraz som urobil rozlišenie medzi Veľkou Britániou. Tam je 3,6 profesionálneho sudcu na, na 100 tisíc obyvateľov, ale napríklad Nemecko 24,3, toto je najprofesionalizovanejší systém. Ďalej Francúzsko, Taliansko, Španielsko, tam je to číslo viac menej rovnaké. A potom um, obchodní sudcovia vo Francúzsku nie sú profesionálni sudcovia, čiže e, to vysvetľuje ten rozdiel medzi Nemeckom, ale nie úplne. No a potom um, tu máme aj počet uh, justičných úradníkov na obyvateľa že máme tu tabuľky, ktoré ukazujú, že čím viac systém má úradníkov, tak tým viac je tá krajina tmavšia. Čím viac ideme na východ, tak e, je, tým viac je e, zamestnancov v justícii viac. Čiže je to problém externalizovať tieto služby a potom zelenou farbou tam máte e, počet sudcov a šedou farbou počet um, týchto justičných úradníkov. A vidíte, že najvyššie je Čierna hora, potom Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko. To sú všetko krajiny bývalej Juhoslávie, e, ktoré majú najväčší počet sudcov a e, justičných úradníkov na obyvateľa. A potom tu máme aj pomer um, úradníka, úradníkov na sudcov. A to isté platí aj o prokurátoroch. Robíme rozdiel medzi prokurátormi a sudcami. Toto podľa nás je veľmi dôležité, ale musíme toto porovnať. Je ich málo vo Francúzsku, je ich oveľa viac v Nemecku, um, viac v Švédsku, ale túto službu treba porovnať eh, s činnosťou prokurátora. Eh, toto vlastne rozlišuje systémy, ktoré používajú obžalobu a ktoré používajú vyšetrovanie. Čiže čo viac tvrd, eh, mm, tvorí aktivitu toho prokurátora. Čiže my tu máme 37 krajín, kde všetci prokurátori majú právomoc obviniť, obžalovať, ale čo sa týka vykonania trestu, tak niektoré krajiny majú iba isté prerogatívy pre prokurátora. Napríklad vo Francúzsku prokurátorov vo Francúzsku je e, veľmi málo a sú zaťažení obrovským množstvom práce. Toto je zaujímavá ilustrácia aký je pomer účasti žien v justícii a koľko zodpovedných alebo vedúcich miest e, obsadia ženy. Čiže tu máme ten rodový prístup, e, šedou farbou. Toto tam sú fialovou, to máte ženy a zelenou to sú muži napravo Slovinsko, e, Lotyšsko, Rumunsko. Tý, tam je najviac žien sudkyň. A tam, kde je najmenej sudkyň, to je Škótsko, Írsko, tam je systém common law, kde počet mužov sa pohybuje medzi 75, 75 až 85 tými percentami. Čiže tam ešte treba vykonať isté kroky príjmania úradníkov a justičných úradníkov. Krajiny ako Francúzsko a Taliansku, tam sa tie čísla pohybujú okolo 80 v, v systéme justície. A je tam istá tendencia, feminizuje sa to. Uh, Ehm, napríklad eh, vo Francúzsku 75 nových eh, súdcov, eh, ktorí teda študujú na škole pre súdcov, sú ženy. Takže súdkyne sú v základe justičného systému a vedúce posty sú obsedené mužmi. My sme analyzovali všetky súdy, čiže bielou farbou tam je počet e, súdkyní, ktoré sú predsedami e, súdu. Grécko, Polsko, Chorvátsko, Rumunsko, Bulharsko. A tam vidíme, že žien je viac na postoch predsedov súdov, e, ktoré sú prvoinštančné alebo prvostupňové. A to je údaj, ktorý je podľa mňa dôležitý. Ja som tieto údaje e, nepredstavoval teda za kasačný súd, ale teraz e, vám predstavujem údaje ohľadom prokurátorov. Tam je tento jav ešte horší. Tam je viac mužov ako žien v prokuratúre a ešte menej žien, ktoré majú vedúce posty v prokuratúre. Čo sa týka advokátov v rôznych krajinách, toto je tá tendencia, o ktorej som už hovoril. Tá krivka nám ukazuje, že teraz môžeme porovnávať eh, údaje z rokov 2006, 2008 a 2010 a vidíme, že počet advokátov sa zvyšuje, najmä vo východnej Európe. Ja som už spomínal, že sa právny štát rozvíja e, v týchto krajinách. A my sme zdôraznili aj tie krajiny, ktoré majú najviac advokátov na obyvateľa. Čiže najväčší počet e, advokátov na obyvateľa je v tých krajinách, ktoré sú nakreslené čiernou. E, to sú e, južné krajiny, juhoeurópske, Grécko, Portugalsko, Taliansko a Španielsko a takisto aj Malta a fungovanie justičného systému dáva veľa právomoci advokátov, najmä v občianskom práve. A my sme urobili pomer medzi um, časom alebo periodou, po ktorej dôjde k vyneseniu rozsudku a to je veľmi zaujímavé. A tu máme štúdiu pomer medzi advokátmi a profesionálnymi sudcami. Čiže advokát v rámci definície Rady Európy môže zastupovať osobu na súde a potom sú tu profesní sudcovia. A najviac advokátov na sudcu je vo Veľkej Británii, potom Taliansko, Grécko, Island a Portugalsko. Čiže tento pomer je veľmi dôležitý na to, aby sme poukázali na prácu sudcov. A teraz vám ukážem niekoľko diapozitívov, veľmi rýchlo, aby sme potom mohli dať priestor diskusii. Ide tu o efektívnosť a kvalitu justície. Čiže aký je vstup a aký je výstup, ktorý môžeme analyzovať. Mm, prvá, prvá vec, toto je mapa. Kladieme si otázku, či je súdov veľa alebo málo na obyvateľa. Samozrejme, to záleží aj od demografie a e, plochy celej územia, celej krajiny. Nemôžeme porovnávať Francúzsko a Holandsko napríklad, ale ide tu aj o efektívnosť a vo východných krajinách e, sa rozvíja právny štát a je tu tendencia, že e, sa e, rozvíja blízka justícia. No a potom porovnávame aj rozvoj použitia informatiky v jednotlivých krajinách. Tu máme istý indikátor. Čím viac je tá krajina tmavšia, tým viac má vyššiu informatizáciu, viac sa investuje do priamej aktivity súdcov a úradníkov. Ďalej, rozvoj videokonferencie v no, trestnej oblasti. Toto je dôležité pre efektívnosť justície, pardon, justície a um, nevšetky všetky krajiny majú tento systém videokonferencie. Uh, komisia aj parlament sa veľmi zaujíma o mediáciu, ktoré krajiny využívajú tento systém v občianskej či e, trestnej oblasti, ale je veľký rozdiel medzi systémami mediácie, pretože Ehm, to má veľa významov. Je tu justičná mediácia, mimojustičná mediácia, bezplatná mediácia, platená mediácia, či tých systémov je veľmi eh, veľa. V každom prípade sú tu dva ukazovatele, vďaka ktorým môžeme zmerať efektívnosť justície. A teraz toto sledujeme na národnej úrovni a mm, máme tu uh, client sweat a savoir le nombre d'affaires. Čiže počet e, vyriešených e, konaní alebo vecí v porovnaní s prebiehajúcimi e, konaniami. A ukazuje, poukazuje sa na to, že ten systém sa obnovuje. A disposition time to je analýza prebiehajúcich konaní koľko času treba na vyriešenie um, prebiehajúcich konaní. Čo, um, napríklad občianské a obchodné konania, sporné alebo nesporné konania. A my sa to pozeráme podľa času, um, koľko dní na to potrebuje daná krajina. Vidíte, že sú tu krajiny z východnej Európy. V Rusku je ten čas veľmi dlhý, a my tu máme tieto údaje pre e, každú krajinu, sporné konania, nesporné konania. Taliansko má veľmi dobré výsledky protichodne tomu, čo sme očakávali, pretože v roku 2010 mali veľa e, prebiehajúcich e, konaní a e, talianská justícia konala, teda fungovala pomaly, ale potom mali nový systém a vďaka tomu sa v roku 2010 rozriešilo mnoho konaní. Ten systém však ešte tak dobre nefunguje. No a tu je porovnanie. E, napríklad e, sporné rozvodové konania. E, tu sa porovnáva trvanie alebo tá perióda, po ktorej dôjde k rozsudku, kde tá vynesený rozsudok. V Taliansku treba 539 dní, aby sa prom jednaní vyriešil sporný rozplodový prípad. Čiže toto je veľmi konkrétny príklad. E, existuje mnoho prvkov, e, ale naša správa obsahuje 450 strán. Treba sa pozrieť na porovnateľné krajiny. Tá práca, ktorú sme odvedli a ktorá bude predstavená za niekoľko mesiacov, je zameraná na to, aby sme vybrali tie údaje, ktoré týkajú 27 členských štátov plus kandidátskych krajín. Ďakujem, hovorí pán predseda, pánovi eh, Jean-Paul Žánovi za eh, túto úžasnú prezentáciu. Bolo to možno dlhšie ako zvyčajne, ale naozaj to stálo za to. Toto bola veľmi zaujímavá prezentácia, veľmi detailná a veľmi dôležitá. Ešte nám zostáva pár minút času, takže dáme slovo členom výboru a takisto ja ako predseda výboru LIBE som sa zaujímal o správu zo Štokomu. Ja by som chcel vedieť, či je možné mm, dostať nejaké CD, nejaký digitálny support všetkých týchto informácií, pretože naozaj si to zaslúži viac reflexie, aby sme sa tým zamysleli. A bolo by dobré, keby sme sa dozvedeli, či sa Európska komisia zaujíma hm, o túto bodovaciu tabuľku spravodlivosti, justície. a analizuje justičný systém 27 členských štátov. A tento rok ich už bude 28. Aby sa potom doplnila táto analýza, ktorú ste vlastne vykonali, zrealizovali v mene Rady Európy. Teraz dáme slovo členom výboru. Berit Sipel. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Um, ich hatte leider noch kein... Ďakujem za slovo. Je veľmi smutné, že Okay. Ich hatte leider noch keine Gelegenheit, den Bericht äh, intensiv zu je veľmi smutné, že som nemala šancu si to preštudovať podrobne, ale som veľmi rada, že som sa dozvedela o podrobnostiach tejto prezentácie, detaily, obsah pre túto diskusiu aj pre smernicu, ktorú teraz v budúcnosti budem diskutovať. Nám to ponúka e, veľa e, východiskových informácií a tiež rôzne pohľady na e, systémy justície. Chcem však týrom bodom povedať dodatočnú otázku, ktorú by ste mohli hneď odpovedať. Vy ste spomnuli otázku právnej pomoci, ktorá medzi tým existuje vo všetkých členských štátoch a vedli ste pár ale, Ja by som sa ešte raz zaujímala o to, či sú to väčšie e, rozdiely v tej otázke, že e, či a e, za akých okolností naozaj táto právna pomoc v členských štátoch môže byť požiadaná. Či to závisí len od môjho príjmu, alebo či to závisí aj od veci, v ktorej, o ktorú ide. A sú tam rôzne pravidlá. A ďalšia otázka vzdelávania sudcov. K tomu ste podali niečo o nákladoch, čo majú jednotliví štáty, čo sa týka školenia sudcov. Aj tu by som chcel vedieť, či sú e, rozdiely, e, čo sa týka školenia e, profesionálnych sudcov a súdnych radníkov a či naozaj sú predpisy, že sudcovia sa pravidelne zúčastňujú školení, alebo či je to ešte pomerne nekoordinované takéto informácie zistiť. Ďalej otázka o investíciách v elektronickom spracovaní údajov. Tu by som chcel vedieť, či sú rôzne systémy pre trestné právo a občianské právo, či aj existujú informácie o tom, že e, do akej miery v týchto rôznych oblastiach e, sa investuje do rôznej miery investuje v moderné formy komunikácie. A nakoniec ste aj spomenuli čísla, čo sa týka počtu sudcov a ďalších zamestnancov a tu by som eh, rada vedela, či počet zamestnancov v systéme justície hovorí niečo o kvalite systému, teda v tých štátoch, kde je veľa zamestnancov, či je e, tam e, o to jednoduchší prístup k spravodlivosti, či sú tam kratšie lehoty, alebo či sa takýto súvis e, nedá m, mm, určiť, zistiť. Takže rada by som bola, keby ste nám tieto veci osvetlili. Dank. Ďakujem pekne, pani Zebel, za otázky. Teraz pán Bronx, máte slovo. yes, thank you. I, I apologize. Ďakujem. Ospravedlňujem sa, že som prišiel neskôr. Bol som na inom výbore, takže som o to prišiel. Existujú porovnania medzi počtom trestných stíhaní nie na hlavu, ale povedzme napríklad na 100 tisíc e, ľudí v krajine. Inými slovami, je v niektorých krajinách väčšia pravdepodobnosť, že budú e, konať trestné konanie voči svojim občanom, ako iné, pretože niektoré krajiny jednoducho to trestné stíhanie robia častejšie ako iné a to nič nehovorí o mm, kriminalite. A potom vysvetľuje to rozdiely, keby sme vedeli, koľko civilných občianských konaní vedú niektoré krajiny voči svojim občanom. Zasa, inými slovami, niektoré krajiny dávajú prednosť vedeniu občianských konaní voči svojim občanom. A takisto je tu metóda alternatívneho riešenia sporov, Používajú sa metódy alternatívneho riešenia sporov už e, na začiatku, alebo sú len dôsledkami toho, že sa niečo nevyrieši a pokračuje sa touto metódou po napríklad občianskom spore. Sú teda alternatívne metódy istým e, krokom vpred pri nastoľovaní spravodlivosti a ešte aj záveroveň úsporách finančných? Ďakujem. Vystúpenie bez mikrofónu. Tlmočníci nemôžu tlmočiť. Ja veľmi e, rýchlo odpoviem na jednotlivé otázky. Otázka pána predsedu. Áno, na tej webovej stránke máte všetky prístupné údaje. Nájdete tam celú správu a potom e, jednotlivé odpovede formuláru, formuláre, ktoré nám poslali krajiny, a to vo, jednotlivé štáty um, v, vo, vo formáte PDF. A my e, kontrolujeme metodiku údajov, pretože to predstavuje 10-ročnú prácu expertov um, validácie týchto údajov. Čiže naozaj nechceme, aby sa tieto údaje nejak rýchlo uh, vykladali. Uh, tieto údaje totiž to musia byť vedecky potvrdené celým procesom. Všetko musí byť prístupné, ale so zárukou vedeckého potvrdenia, ktoré zabezpečujú experti a garanti pochádzame zo 7 rozličných krajín, aby sme mm, zabezpečili toto potvrdenie e, z vedeckého hľadiska. E, odpoveď, e, člen, odpoveď ohľadom tej právnej pomoci. V správe máte mm, presné odpovede e, podľa jednotlivých krajín. E, tam je veľa detajlov, nebudem vám teraz nejak všeobecne odpovedať. Čo sa týka školenia a vzdelávania sudcov, my tam robíme rozdiely. Počiatočné školenie, sústavné, systematické školenie a to sú extrémne presné otázky, pretože ak máte nepresné otázky, dostanete nepresné odpovede. A, a, e, a v každej téme eh, máme aj otvorené otázky, kde jednotlivé krajiny popisujú svoj systém. Ďalej, investície do eh, informačných technológií. Tam rozdeľujeme medzi priamými nástrojmi sudcu eh, alebo úradníkov a potom databáza právneho systému. Ďalej, štvrtá otázka. Toto bola veľmi pertinentná otázka. Nie Eh, nie je pravdou, že tie systémy, ktoré majú najviac personálov, fungujú najlepšie. A existujú systémy, eh, kde je obrovský objem byrokracie a my sa snažíme zamyslieť nad tým, kde sa dosahujú najlepšie investície. Eh, nie je to tak, že kde sa najviac investuje, tam sú najlepšie výsledky. Nebudem však teraz dávať presné mená, aby som tu nikoho neobviňoval. Uh, Ďalej, pán Brons. E, tie údaje z trestnej oblasti sú veľmi zložité, pretože e, my nemáme rovnaké trestné kategórie. Viete, že existujú zdroje o európskej e, trestnej oblasti, tam sa vlastne rozlišujú medzi zločinmi, zločin, prečin a tak ďalej. A um, my máme všetkých údaje na 100 tisíc obyvateľov podľa kategórií veci alebo konaní. A my vlastne rozlišujeme krajiny, um, ktoré riešia dopravné priestupky, napríklad v Holandsku sa to rieši nejakou transakciou, v, um, v Nemecku administratívnych pod uh, nejak administratívnym postupom. Áno, piatá otázka, my sme za alternatívne riešenia sporov, podporujeme uh, tento systém a snažíme e, sa krajinám pomôcť, štátom podať, aby, pomôcť, aby rozvíli tieto alternatívne riešenie sporov, ale tam sú naozaj veľké rozdiely. Čiže to sú také hlavné odpovede. Samozrejme, môžeme pracovať s komisiou, aby sme mali istú bodovaciu tabuľku, ale teda to na žiadosť komisie. No, ohľadom e, vašej prvej otázky, my sme začali pracovať s e, Európskou komisiou minulý rok, aby sa využili tie údaje mm, tejto práce v štúdii o dopade fungovania justičného systému na finančnú situáciu členských štátov. Toto je eh, vlastne prvá správa, ktorá bola vypracovaná, kde teda spolu robíme na tom. Um, ale zatiaľ rozmýšľame, ako zhodnotiť výsledky eh, tejto práce. Komisia je um, pozorovateľom vo všetkých našich aktivitách. Pani Ducour, euh, pán, pán Jean, ďakujeme vám za kvalitný výskum, za kvalitnú prácu, ktorú odvedla vaša pracovná skupina. A gratulujem vám k tejto prezentácii, bolo to naozaj veľmi užitočné. Je to užitočné pre náš výbor a zvlášť pre analýzu iniciatív ktoré sa týkajú zlepšenia justičných systémov a ochrany justičných systémov pre EÚ. Ďakujem. Takže stretneme sa znova v tejto sále o tretej. Teraz si dáme prestaku na obed.